zoznam zostáva nezmenený. Kandidátka druhého kola zostáva rovnaká. Chcel by som teraz požiadať, aby sa rozdelili hlasovacie lístky, aby ste všetci zaujali svoje miesta a zriadencov poprosím, aby rozdali tieto hlasovacie lístky. Mohol by som poprosiť aj skrutátorov, aby zaujali svoje miesta? Yeah.